Friends, I want to ask you... chcem vás poprosiť, či by ste sa mohli láskavo usadiť, pretože mnohí poslanci odchádzajú dnes večer z Bruselu, majú už kúpené lístky na plaky, letenky na lietadla a preto by som bola rada, aby bola naša schôdza čo najefektívnejšia aby sme my boli čo najefektívnejší. Máme pred sebou dlhé hlasovanie a okamžite po hlasovaní bude krátky a mimoriadne krátka a mimoriadne efektívna schôdza koordinátorov. Koordinátori budú musieť zostať, vy ostatní, čo budete musieť odísť čo najrychlejšie, nech sa páči. Uvoľnite potom miestnosť čím skôr. Začneme hlasovanie. Začneme ústnou otázkou komisii v mene výboru o spoločenskej zodpovednosti podnikov. A budeme hlasovať kom- o kompromisnom texte najprv. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Otázka 4. To znamená kompromisný text s ústne predloženým pozmeňujúcim návrhom od pani Harkin. A to znamená pridanie slova voluntary, dobrovoľný. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Overíme si to elektronicky tento ústne predložený pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, hlasujte. Končíte, prosím, s hlasovaním. Schválilo sa to 26 za. Otázka 5. Máme tu kompromisný text a dávam slovo pani, pánu. Prepačte, že zdržujem hlasovanie, ale chápali sme to tak, že sú tu obavy týkajúce sa otázky čísla 5, hovorí pani Jongerius v téme sociálne zodpovednosť podnikov, čo sa týka konzultácie pracovníkov pri reštrukturalizácii. Možno, že sa pamätáte na to, že legislatívny text bol prijatý väčšou, väčšinou v pranárke v januári 2013 a uvedomujeme si, že text k otázke 5 nie je plne zosúladený s textom, ktorý bol prijatý vtedy. Preto by som si dovolila navrhnúť pri ústne predloženom návrhu v otázke 5, kde sa hovorí, e, komisia navrhne právny akt, teda nie právny rámec, ale právne akty o informáciách a konzultáciách s robotníkmi v prípade s reštrukturalizáciou ako súčasť parlamentárnej žiadosti a tak ďalej. Takto to bude teraz v súlade s pôvodným návrhom iný poriadku, hovorí pani predsedajúca. Budeme hlasovať o kompromisnom texte v otázke 5 v pozmenenom znení. Kto je za? Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme to overiť. Hlasujte, prosím. EPP má o jedného priveľa poslanca alebo poslankyne. Teraz je to v poriadku, ďakujem. Končím hlasovanie. A o jeden hlas to prešlo. Prešlo, ale tesne. O jeden hlas. Budeme hlasovať o ústne predloženej otázke v takto pozmenenom znení. Kto je za? Samozrejme. Elektronicky, hlasujeme elektronicky, prepačte, ospravedlňuje sa pani predsednička.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 Uh, then we go to... Pokračujeme ďalej. Začneme s hlasovaním o sociálnom dumpingu. Pozmeňujúci návrh 1 je nepripustný, takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 1 4, 3, 2, kto je za, sa zdržal hlasovanie, kto sa mm, prechádza to, schválené. Teraz 143, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. 143 vyzerá ako zamietnutá, ale overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie a teraz končím hlasovanie. V EPP zasa majú o jedného viac, takže teraz je to v poriadku. Hlasovanie prešlo o dva hlasy schválené. Kom- pozmienujúci návrh 145, 6 a 7 spolu. Kto je za ne? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis B a, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Pozmeňujúci návrh 187 a 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držiava zamietnuté? Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držiava hlasovania schválené? Kompromis CA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držiava schválené? Prechádzame na stranu 11, kde máme pozmeňujúci návrh 215. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme to overiť. Začínajte hlasovať, prosím. A teraz hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Pozmiejúci návrh 219. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme overiť aj tento. Otváram hlasovanie a teraz hlasovanie končím. Áno, je to zamietnuté. 220. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis D. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Ten prešiel. Pozmeňujúci návrh 232. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovanie? Schválený. Kompromis DA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 234. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. FAM 1, kto je za, kto je proti, kto sa držíva schválený. Kompromis F. Nie. 256, 7 a 8. Kto je za tieto tri? Kto je proti? Kto sa držíva hlasovania? Zamietnutý. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Teraz hlasujeme o až na strane 18, 217. Kto je za? Kto je proti? to sa držíva hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 279 a 280. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držíva hlasovanie Zamietnutý. Kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Strana 20. Pozmienci návrh 293. Kto je aj 94, 5, 6, 7 a 8. Kto je za tieto všetky? Kto je proti ním? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Na nasledujúcej strane teraz máme Pozmienujúci návrh 307. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Asi to je schválené, ale si to overíme. 307. Overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končite hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 310. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený pozmeňujúci návrh 300. 313, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovať. Nie, hlasujeme o 313, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. 315 spolu s 316, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. Kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. Kompromis J, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválený. Na strane 24 a pozmeňujúci návrh 346 a nasledujúce, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. Kompromis K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania Myslím, že bol schválený, ale ešte raz. Overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Overíme to, pretože ani si ľudia neboli istí, ako majú hlasovať. Teraz končím hlasovanie. A je to schválené. Dobre. Nedvihli ste ruku dostatočne vysoko. 351. Kto je za? A nasledujúce. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Kompromis L. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Strana 29. LA, kto je za, kto je proti, kto sa drží hlasovanie schválený. Pozmiete návrh Strana 31 a pozmenujúci návrh 4, 1, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. A teraz 4, 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 415 si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. A hlasovanie končím skončené a je to zamietnuté. Strana 42, 420 pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý. Overíme elektronicky 420. Hlasujte k nej, prosím. A je to hlasovanie uzavreté a je to zamietnuté. Pozmejúci návrh 423. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? A je to zamietnuté, povedala by som. Pozmejúci. Nechcete si to overovať? Myslím, že to bolo jasné. 425 spolu so 426. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Oba sú zamietnuté. Takže 425 a 26 si overujeme elektronicky. Hlasujte o nich teraz, prosím. Teraz končím hlasovanie. Zamietnuté obidva. Tran 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. si návrh. Kompromis R. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. stran 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. si návrh 444. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. A teraz pozmeňujúci návrh Tran 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Tran 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 462. Kto je za? Nie, ten... Prepačte, sa stal bezpredmetným. Takže ideme 464. Aj ten je bezpredmetný. 465 spolu so 466. Kto je za oba? Kto je proti týmto dvom? Kto sa zdržiava hlasovania? Oba sú zamietnuté. Kompromis P. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmienci návrh 4, 480. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. 481. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si 481. Teraz hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Trán 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Trán. Ideme až na stranu 39. Alebo Poprosím vás. Pani predsednička, jedna prozba, ide vám to dobre, ale tuším, máme každý trošku iný hlasovací znam. Keď nám hovoríte čísla strán, tak nám to nepomôže, lebo máme iné čísla. To nás skôr metie treba dávať pozor a takto je to ťažké. Yes, I know that every... Áno, ja viem, každá skupina má svoje vlastné hlasovacie zoznamy a ja mám ten spoločný. Dobre, už nebudem hovoriť čísla strán. Budem sa tomu vyhýbať. Môže to byť metúce. Ale myslím si, že teraz by sme mali hlasovať o TRAN 16 a TRAN 19. Áno, budeme hlasovať blokovo. Kto je za tento blok? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Myslím, že zamietnuté, ale si to overíme. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A zle som to odhadla. Predsa len to bolo schválené. Pozmejúci návrh 503, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 504. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Overíme si 504. Začnite prosím hlasovať. A teraz končite hlasovanie. Trump 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 507 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Overíme si 507 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Tran 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schválený. Tran 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 523. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5, 2, 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 525. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si 525 ešte raz. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 528 spolu s 529 a 530. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Všetky tri sú zamietnuté. Kompromis S. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Kompromis S. A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 539 spolu s 540, 41, 42, 43, 44 a 45. Kto je za? Kto je proti tomuto bloku? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis TA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Kompromis T. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 564, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. 565, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Nie, zamietnutý, ospravedlňuje sa predsedajúca. Chcete si to overiť elektronicky? Nie? Dobre. Kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Kompromis Kompromis v A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmejúci návrh 586. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Pozmejúci návrh 584. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme to overiť. To bolo nejasné. Teda aspoň, ako ste zdvihli ruky, to nebolo jasné. Teraz elektronicky. A schválené. Pozmiejúci návrh, nie je kompromis, Dvojte V, kto je za, kto je proti, kto sa drží hlasovania schválený. Pozmiejúci návrh 587, 8, 9 a 590 spolu. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, kompromis X, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. FAM 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmeňujúci návrh 604, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Overíme si 604 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A zamietnutý. 607. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 607. Ešte raz. Kto je za, prosím? Kto je proti 607? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 608. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Overíme si 608. Prosím, hlasujte. Prosím, skončite hlasovanie. Schválené. O 27 hlasov za. 609. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Overíme si 609 ešte raz. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. A je to schválené. 29 hlasov za pozmeňujúci návrh kompromis. Nie, predsa len pozmeňujúci návrh 610. Kto je za? Kto je proti? Kto sa drží hlasovanie zamietnutý? Kompromis Y. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 623 spolu so 624 a 625, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis Z, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, návrh 647, máte to? Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 647. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. ...649 spolu so 650. Kto je za? Kto proti? kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis AA, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 666 spolu so 667, 668, 69 a 70, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa, kompromis BB za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis KA za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz FAM 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis CC za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 680 7 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. Dobre, overíme 687, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 688 za, proti. Kto sa zdržal? asi zamietnuté, ale overíme. 688 hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Pokračujeme 690, 91, 92, 3, 4, 5 a 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis DD za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 701 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 701. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 702 po častiach. Prvá časť, celý text 5 slov in the Worker Mobility Package. A druhá časť budú za tieto vynechané slova, takže najskôr prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? Teraz druhá časť za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 703, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme 703, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. Niekto sa hlási o slovo? Nie. Takže návrhy 2, 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5. Štvorka totiž odpada, takže 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté teraz 6 za, proti, to sa zdržal prijaté, 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 10 za, proti, overenie deviatky, hlasovanie otvorené, Koniec hlasovania. Prijaté. 10 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 11 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 12 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 13 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? Pokračujeme návrhom 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, tuším, ale overíme. 23, hlasovanie otvorené. Teraz Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tran F. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. Tran F. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 24. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? E, prijaté. Overíme 24. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 25. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal prijaté, 26 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 27, kto je za, kto proti, Bude to ľahšie, keď to overíme. Hlasujte. 27. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis AC, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis AB, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 44, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz FAM B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 45, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 46 za. kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis AE, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. FAM D, za, proti, kto sa zdržal prijaté, FAM E za, proti, kto sa zdržal prijaté, 49 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 50 po častiach, prvá časť, having regard features, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť, such as transport, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Hovoríme druhú časť, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, zamietnuté. Tran A za, proti, kto sa zdržal prijaté, Tran B za, proti, kto sa zdržal prijaté, 107 za, proti, kto sa zdržal, overíme 107. Hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, prijaté. 53 kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 55 za. Proti. Kto sa zdržal? Ťažko povedať. Overíme 55. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania zamietnuté. Kompromis AG, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh nie. Kompromis minus A, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 64, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. 65, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis AH, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Overíme 74. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz návrh kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Nezbíhate ruky poriadne. Nevidím výsledok. Takže overíme. A, čo 75 nemala byť vôbec hlasovaná, lebo TRAN 20 prešiel. Dobre, spolehneme sa na podpredsedničku, že tento návrh je bezpredmetný a pokačme 76. Kto je za? Now we're lucky. Uh, amendment 85. Those in favor? 85. Kto je za? Spolu s 86. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Ale nie som si istá, čiže overíme. Hlasujte. Konec hlasovania zamietnuté. Kompromis A, I, kto je za? A, I, už na všetci zreli na prázdniny. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 89 a 90. Kto je za, kto proti, to sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis? Nie. Najskôr overím 89,90. Hlasovanie otvorenie. Teraz koniec. Zamietnuté. Kompromis A je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis AL. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 108. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 110. S ústnym podmiňovacím návrhom od spravodajcu miesto 0,6%, 0,7%. Takže najskôr hlasujeme s ústnym návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme preto návrhom 111. Znova ústny pozmaňovací návrh správodajcu. Najskôr hlasujeme s ním, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme návrhom 112. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 113 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 117 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 119 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis AD za, proti, kto sa zdržal prijaté, 122, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, overíme 122, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, prijaté, 123 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 124 za, proti, kto sa zdržal prijaté. hovoríme 124, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, zamietnuté, návrh 126, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 128, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 130, 130, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, overíme 130, hlasovanie otvorené, Koniec hlasovania. Prijaté. Hm. Kompromis AK za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz sme sa dopracovali k záverečnému hlasovaniu o návrhu správy v pozmenenom znení. Hlasujeme menovite. Týmto hlasovanie otváram. Už prosím, každý hlasoval. Ak hej, tak hlasovanie končím. 37 hlasov za, 7 proti. A výsledok menovitého hlasovania bude súčasťou správy. Ďakujem spravodajcovi aj všetkým ťavým spravodajcom. Viem, že si zasadli 20 krát. Áno, na zapis do Guinnessovej knihy. Pokračujeme teraz s návrhom správy eh, od eh, pána Kastrodebského Začíname s kompromisom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 50, pozmeňujúci návrh 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Preveríme pozmeňujúci návrh 59. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 61 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 65 spolu so 66 bol stiahnutý, tak ideme na kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. A ideme o krok späť, hlasujeme o 61, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. A potom sa vrátime na kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Pozmeňujúci návrh 84, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 87, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromis 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 4. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Preveríme 103. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 113, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Rozpočet 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Regis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Rozpočet 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 434, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 112, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 111, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 130, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 131, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Regi 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Rozpočet 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Rozpočet 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Regi 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Rozpočet 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Tie vypadávajú ďalšie. A regi 9, kto je za, kto je proti, kto sa kto je proti, regi 9, kto je za, kto je za, regi 9, regi 9, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý pozmeňujúci návrh 129 s ústnou odpovedou. Ústny pozmeňujúci návrh požiadavka na niekedy aj otázka. Takže ústna odpoveď to potrebujeme. Teda pozmeňujúci návrh požiadaný od SAD. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 88 s ústným pozmeňujúcim návrhom od pána Pavela, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 145, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 146, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 148, tiež e, ústny. Pozmeňujúci návrh požiadaný SAD, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 147, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 149, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 160, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 159, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 161 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, Pozmeňujúci návrh 293, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 100. 191, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 193, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 194, kto je za, kto je proti. A je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 196, prvá časť, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Preveríme druhú časť pozmeňujúceho návrhu 196 a otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 197. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 206 spolu sú 207. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 208. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 209. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 210. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 212. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 211. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 14, kto je za? Kto je proti, kto sa držal, prijatý? Regi 5, kto je za? Kto je proti, kto sa držal, prijatý? Kompromis 26, kto je za? Kto je proti, kto sa držal prijatý? Pozmeňujúci návrh 256, kto je za? Kto je proti, kto sa držal, prijatý? Pozmeňujúci návrh 248, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Preveríme 248. Otváram hlasovanie a zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 116, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 117, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 233, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 234, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 239 je stiahnutý. Ideme na kompromis 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz myslím 251, mm, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Regi 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Regi 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Nemáte pripomienky? Regi 19. Reg 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Rozpočet 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmenujúci návrh 352, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Vypadol. Regi 2 vypadol tiež. Takže ideme na pozmeňujúci návrh 263, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Mohol by byť zamietnutý, tak preveríme. 263. Otváram hlasovanie a zatváram hlasovanie. Áno, je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 264. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 265. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutý. Kompromis 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A ideme na kompromis 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. sedem, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 288, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 289, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 290, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal preveríme. Musíme preveriť 280, 290 a otváram hlasovanie a zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 292, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 304, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 305. Preveríme 304. Preveríme 304. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 305 a 306 spolu. Otváram hlasovanie za, proti, zdržal sa. Musíme to preveriť. Pozmeňujúci návrh 305 a 306. Hlasujeme spoločne. Otváram hlasovanie a zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 307. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 311. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 312. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 313. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Tristo za, proti, zdržal sa, prijatý. 317. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme to preveriť. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie o 317. SAD má jedného navyše. Je to zamietnuté. Ideme na kompromis 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 332, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 305, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 326, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý prijatý. 327 334, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh Tiež hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 335, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. 336, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 337, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 338, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 339, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. 340, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 341 za, Pr- preveríme 340. Otváram hlasovanie k 340. Zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté, 31 hlasov, 341. Hlasujeme o 341, kto je za, kto je proti, kto sa držal e, zamietnutý. 342, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 343, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. Tristo. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 345. Máte e, výhrady? Nie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal e, zamietnutý? Pozmeňujúci návrh 346, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? Pozmeňujúci návrh 347, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? Preveríme. Pozmeňujúci návrh 347. Otváram hlasovanie a zatváram hlasovanie. je to zamietnuté, 31 hlasov, 348, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ideme na 350. Pozrieme si návrh 350, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý na vrch 351. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mohol by byť zamietnutý. Navrhujem, aby sme otvorili hlasovanie a preverili to. Preverujeme 351 a zatváram hlasovanie. A je to zamietnuté a rozpočet 8 vypadáva pozmeňujúci návrh 76, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Môžeme to ešte raz skúsiť rukou. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, ďakujem. 3, 5, 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 3, 5, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhe 355. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držiava zachovanie? Hlasovanie schválený. 357. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržiava? Hlasovanie overíme 3, 5, 7 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie k 3, 5, 7. Zamietnutá úvodné ustanovenie A spolu s pozmeňujúcim návrhom 12. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Zamietnuté. Overíme si pozmeňujúci návrh 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené drvivá väčšina. 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválený. Rozpočet C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. 14, pozmeňujúci návrh 24 je bez, bezpredmetný, opravuje sa predsedajúca. O 15 hlasujeme, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválený. 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválený. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Overíme si 17. Začínate hlasovať. Teraz končím. Hlasovanie končím a prešlo to. Pozmeňujúci návrh je 18. Kto je za? Kto sú proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Zamietnutý. 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Pozmeňujúci návrh 21. Za? Proti? Kto sa zdržiava? schválený. 23 za, proti, kto sa zdržiava, schválený. 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválený. 26 s ústne predloženým pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 20, 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci 30. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. 31. Za? Proti? Zdržiava sa? Schválený. 32. Za? proti, zdržiavajú sa, schválený. 33. Rozdelené hlasovanie po častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržiava. Schválená prvá časť, druhá časť, kto je za, kto je proti druhej časti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme druhú časť o 33 a začíname hlasovať a končíme. Zamietnutý. Táto druhá časť, zamietnutá. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiaval hlasovania? Schválený. Pozmienci návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiaval Schválený. 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiaval hlasovania? Schválený. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiaval hlasovania? Schválený. Rozpočet A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. B. Za. Proti. Zdržiavajú sa schválený. 38 za, proti, zdržiavajú sa schválení. 39 za, proti, zdržiavajú sa schválení. 40 za, proti, zdržiavajú sa schválení. Pozmejúci návrh 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava schválený. A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava schválený. Pozmejúci návrh 9, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržiava sa hlasovania. Povedala by som, že prešlo to. Overme si šestku. Otváram hlasovanie k šestke. Končím hlasovanie. Šestka je schválená. Sedmička za, proti, zažívajú sa schválená. A potom budem hlasovať o návrhu v pozmenenom znení. Hlasujte, prosím. Ak ste už odhlasovali, tak ukončím hlasovanie. Ďakujem. Dobré hlasovanie. Ďakujem spravodajcovi, ďakujem tieňovým spravodajcom, ďakujem za všetku odvedenú prácu. Budeme hlasovať o správe Laura Agia. Začíname. Kompromisom 7. Prepačte. Áno, kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava Hlasovanie. Schválený. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava Hlasovanie? Schválený. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava Hlasovanie. Schválený. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. Pozmejúci návrh 36 s ústne predloženým pozmejúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Budeme hlasovať o rozhodnutí rady, rady v pozmenenom znení o tomto návrhu. Končím hlasovanie, ktoré bolo doteraz otvorené. 39 za, 5 proti. hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia ako celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Bolo to elektronické hlasovanie, ktoré teraz končí. Toto hlasovanie bude začlenené do správy 40 za 4 proti. Blahoželáme. Ďakujeme spravodajkyni, spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajkyniam a spravodajcom. a A teraz budeme hlasovať o správe SOGO nariadení Rady tripartita sociálny summit pre radu a parlament. Začíname hlasovať, prosím. A teraz hlasovanie končí. 50 za, 50 je, e, spolu 51 ľudí hlasovalo. To je vynikajúci výsledok, len jeden bol proti. We will now Teraz začneme hlasovať o rozpočtovej kapacite eurozóny. Máte pred sebou hlasovacie zoznamy a začneme s kompromisom A. Kto je za? Proti? Kto sa vás, Schválený. Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa hlasovanie? hlasovania? Schválený. Kom- Pozmienujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si 15. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie k 15. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Povedala by som, že to je zamietnuté, ale si to ešte overíme, túto 16. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 20 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Povedala by som, že je zamietnutý, ale pozmeniť návrh 20. Overíme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A naozaj zamietnutý. Kompromis D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeniť si návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmejte návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si musíme overiť. 22. Začíname teraz hlasovať. A teraz sa končíme hlasovanie. Tu máme výsledok 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmejúci návrh 20. 4 v dvoch častiach. To je za prvú časť. Proti. Zdržal sa. Prvá časť schválená. Druhá časť. To znamená, že hlasujeme o druhej časti jedného návrhu. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Pozmeňujúci návrh 25 a 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zdá sa, že zamietnuté. Overujeme. Tento si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Overíme kompromis E. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejte návrh 27. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pozmejúci návrh 28. Kto je za? hlasy mimo mikrofónu. Ale zdá sa, že som žiadala hlasovať, kto je za, kto je proti. Musíme si to overiť. 28. Prepačte. Toto hlasovanie je skončené k 28, ktorá je zamietnutá. 29, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Treba to overiť. Overiť 29. Končím hlasovanie. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? sa zdržiava hlasovania. Povedala by som, že zamietnutý. Nikto sa nesporí. Alebo si to overíme dobre. Overme si 32. Spomedzi pozmedzujúcich návrhov prvá časť. Kto je? Je to hlasovanie po častiach. 31 si ešte overme z neuhlasy z pléna. Dobre, 31 teda overíme, nech to je jasné. 31, vraciame sa k nemu, je žiadosť o 31, aby sa opakovalo hlasovanie, overovalo. Teraz overujeme, či 31. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Pozmejte návrh 32. Je to hlasovanie po častiach. Hlasujeme za prvú časť. Proti nej. Zdržali sa hlasovania. Zamietnutá. A druhá časť vypadáva, takže Pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pozmejte návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 17 za. Proti. Že by bol bezpredmetný? Nie, zamietnutý. 17. Pozmejte návrh 17. Hlasujeme. Meselič. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 17. Pán Mecerič. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Overujeme si 17. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Pozmenujúci 37, to je to isté ako 36. Takže k 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si pozmeňujúce návrh 39. Otváram hlasovanie. Hlas je teraz prijatý, to je výsledok, je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh. Kompromis. 38. Kto je za? 48. Proti. Kto sa zdržiava? Schválený. Overíme. 48. Ešte raz. Začnite prosím hlasovať. Končíme hlasovanie k 48. Zamietnuté. Kompromis F. Pozmejúci návrh 40. Kompromis F, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieba hlasovania zamietnutý? Pozmenujúci návrh 40. Bolo to predsa jasné. Chcete si overiť f -ku? Kompromis f -ko? Dobre, overíme kompromis F. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Pozmejte návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmenujúci 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Poz- overíme si 42. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeniaci návrh 41. We vote on 41, 41. 41, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválený. 41. Overujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmenujúci 43. Kto je za? Kto proti? Zdržiava sa niekto? Schválené. Môžeme si overiť 43. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 45. Nie. compromise because 40 was okay, adopted. Yeah. So we go to compromise G. Kompromis G. Kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz návrh 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 53 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 54 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 50. kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. hovoríme si 55. Hlasujte. And the vote is now. A teraz hlasovanie končím. 56. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis H. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme. Kompromis H. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Mm. naozaj rozdelená skupina. 57 za, proti, kto sa zdržal. To treba overiť, 57. Konec hlasovania. Prijaté. 58 za, proti, to sa zdržal zamietnuté, 59 za, proti, to sa zdržal prijaté, 60 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, overíme 60. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 61 hm. za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, 63 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržal prijaté, ale radšej overíme, 62 hlasovanie otvorené, koniec hlasa, pardon, ešte stále 62, teraz koniec, zamietnuté. Návrh 64 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 66 za a ten odpadá. Dobre, kompromis I za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Overíme kompromis I. Hlasovanie je otvorené. Koniec hla- ešte stále otvorené. A teraz koniec. Zamietnuté. Čiže 67, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 68 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 60, aha, 68 musíme overiť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté 69, 70 a 71 a 72. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 73 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 76. Kto je za? 75. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 77. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 76 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis je, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Overíme ječko. Hlasujte. Koniec hlasovania. 78, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. 79 spolu s 80 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromiska za, proti, kto sa zdržal prijaté. Hovoríme kompromis K. Hlasujte. A teraz koniec. Prijaté. Pokračujeme kompromisom L. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Nasleduje návrh 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté, pardon, 86. Teraz 90. 92 s ústnym návrhom pani Trebezius. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 94. Zase ústný návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 95. Za proti, overíme 95. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Hm, zamietnuté. 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 97 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 98 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 99 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Nasleduje hlasovanie o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Hlasuje sa elektronicky. A spravodajca. Pani predsedníčka, ja z tohto stanoviska stiahujem svoje meno a budem hlasovať proti. Takže hlasujeme. Beru z toho, čo povedal pán Silikiotos. Hlasujte. Hlasovanie otvorené. A teraz koniec hlasovania. Okay, and we... Dobre, takže toto je výsledok. Ten bude v zápisnici. A tým sme to vybavili. Ďakujeme spravodajcovi. A ďakujem aj všetkým. Bolo to dosť zmetočné, to dnešné hlasovanie. Naozaj vidno, že tú dovolenku potrebujeme. Takže vám želám pekné leto a stretneme sa 31. augusta a 1. septembra na ďalšej schôdzi EMPO. Ale teraz idú koordinátori.